trest smrti, rozsudok smrti, je potrebné, aby sme ďalej sledovali dianie na súde a na súdnom pojednávaní našou povinnosťou je ochraňovať ľudské práva na celom svete. Preto začneme pracovať. Zápisnica zo včerajšieho rokovania a schválený text vám boli poskytnuté. Pýtam sa, či máte k tomu nejaké pripomienky. Pokiaľ tomu tak nie je, tak zápisnica sa týmto schváľuje. A teraz prejdeme k otázke na ústne zodpovedanie pre radu, ktorá sa týka vývozu zbraní. Týmto odovzdávam slovo pánovi Karincovi, ktorý má dve minúty. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Vážená pani presnečka, vážený pán minister, ja by som dnes chcel hovoriť o tejto otázke a k meritu veci. Pokiaľ ide o, o zariadenia, e, o e, materské lietadlové lode, ktoré majú e, veľkú kapacitu Štyri takéto vojnové pravidla chce Francúzsko predať Rusku bez konzultácie s ostatnými krajinami EÚ. Pripomínam, že pred poldruhá rokom Rusko napadlo susednú krajinu, Gruzinsko, a ešte stále e, nie sú celkom dodržiavané podmienky prímeria. Okrem toho, e, Rusko má rozmiestnené jednotky pozdĺž pobaltských krajín krajín. Kladiem túto otázku. E, prečo potrebujeme vôbec Európsku úniu? E, na jar Grécko postihla veľká finančná kríza a Európa mala voľnosť, e, mala slobodu rozhodovania o tom, či Grécku pomôže alebo ho nechá sa potopiť. Pokiaľ by sa situácia v Grécku zhoršila, tak situácia sa zhorší aj v ostatných členských štátoch EÚ. Oblasť e, vonkajšej bezpečnosti však nie je žiadnou výnimkou. Zmluva nás zavezuje k tomu, aby sme konali solidárnym spôsobom. Mnohé členské krajiny vyslovujú obavy z využitia takejto vojnovej lode Ruskom. E, tie rozhodnutia Francúzska sú veľmi dôležité, ale nemôžu sa prijímať na úkor ostatných členských štátov. Vážený Vážení kolegovia, vyzývam vás, aby ste nesúhlasili s vývozom zbraní do tretich krajín, pokiaľ nebudú poskytnuté záruky, že e, takéto e, transakcie posilnia a neoslabia e, bezpečnostnú situáciu v Európe. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo zástupcovi rady, pánovi Častelovi. Prezident. Vážený, vážená pani predsednička, pani predsednička, vážení poslanci, Pán predseda, vážení poslanci, e, dnes popoludní e, sa hovorí o kontrole vývozu e, zbraní. Pani Ashton sa nemôže zúčastniť tohto rokovania a preto nás poprosila, aby sme ju nahradili, preto sa ja pokúsim zodpovedať na otázky na túto tému. Ako viete, už viacero rokov zohráva Európska únia prvoradú úlohu v regionálnom ako aj medzinárodnom meradle, pokiaľ ide o kontrolu vývozu zbraní a zamedzenie vývozu vojenských technológií, ktoré by mohli byť využité na neprimerané účely či medzinárodnú agresiu. Rada prijala e, kódex správania za EÚ v oblasti zbrojenia, ktorý vychádza z viacerých kritérií. E, v roku 2008 bol tento kódex eh, nahradený spoločným, spoločnou pozíciou, v ktorej sa hovorí, že EÚ má dnes k dispozícii kompletnejší a najkompletnejší systém kontroly vývozu zbraní eh, Takýmto spôsobom prispieva k záruke, že členské štáty budú pristupovať k vývozu zbraní zodpovedným a transparentným spôsobom. Komisia koordinuje úsilie, pokiaľ ide o zjednocovanie národných politík v tejto oblasti prostredníctvom odporúčaní a konzultácií. Pokiaľ členský štát chce poskytnúť súhlas na vývoz zbra, zbraní alebo systému, ktorý je podobný tým, ktoré vyrábajú aj iné členské štáty, musí konzultovať tieto iné členské štáty. Inými slovami, členský štát musí uh, požiadať o súhlas a musí požiadať aj a musí poskytnúť zdôvodnenie danej transakcie. Spoločná pozícia predpokladá systematické konzultácie. Pochopiteľne len v prípade, že sa e, predtým e, urobila snaha či pokus o podobnú transakciu, ktorá však bola zamietnutá. E, je v tejto súvislosti potrebné vymieňať si pravidelným spôsobom informácie predovšetkým o tzv. citlivých systémoch. Je takisto takisto potrebné e, robiť, e, viesť konzultácie o všetkých miestach určenia týchto transakcií, ktoré by mohli vyvolávať e, obavy zo zhoršenia bezpečnostnej situácie. V roku 2009 konzultácie medzi členskými štátmi sa týkali 14 takýchto tretích krajín, krajín určenia a na ich základe bolo rozhodnuté buď e, odsúhlasiť alebo zamietnúť vývoz do týchto destinácií. E, spôsob, akým my postupujeme v oblasti kontroly a v oblasti e, interaktivity s tretimi krajinami, nám umožňuje zviditeľniť tieto transakcie. Chcel by som teraz odpovedať na jeden bod, ktorý bude určite... Eh, týmto som chcel zodpovedať na ten bod, ktorý otvoril diskusiu z dnešného popoludňa. Ďakujem. Pán Šastel, pán Brok, dve minúty. E eh, nie je podľa všetkého prítomný, takže pán Galtieri, dve minúty. Ďakujem, pán predseda posilnenie technológií, technologické základne a obrania základne európskej obrane je veľmi dôležité pri budovaní spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky. Potrebujeme spoločné právidlá, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť e, európskeho e, obranného priemyslu. A musíme tiež dodržiavať e, medzinárodné záväzky. Preto smernica je pre nás spoločným záväzkom, pokiaľ ide o e, vývoz zbraní do tretich štátov. Tento postup ale nemá všeobecný konzultačný mechanizmus. Je tu však potreba spolupráce a konvergencie e, v rámci spoločnej bezpečnostnej politiky. Očakávame veľmi dôležité e, posuny napred e, v oblasti obrany, aby sme mohli mať ešte záväznejšie mechanizmy, ale dovtedy by bolo dobre, keby konvergencia podľa článku 7 nebola len na papieri, ale aby sa e, výročná správa o zbrojení predkladala aj parlamentu. Otázka EPP sa zdá nechce obmedziť len na tieto všeobecné otázky. Je dôležité, aby sme veci pomenovali správnym menom. Predaj francúzských lodí Rusku e, zdá sa, že nebeží proti spoločnému stanovisku. Skôr naopak e, týmto exportom možno posilniť e, euro-ruskú spoluprácu. A teda malo by to sa vymaniť z hľadiska bilaterálneho a malo by to stať európsku dimenziu. Ďakujem. A ďakujem za vaš, e, vašu stručnosť. Medzi tým prišiel pán Brok, e, prišiel neskoro, ale e, plenum nechce prísť váš príspevok. Máte slovo, pán Brok. Prepačte, bol som ešte s skupinou návštevníkov ale mám pochybnosti, že toto auditorium nemôže žiť bez môjho hlasu, ale teda dovolte, aby som urobil za pár poznámok. Teda toto je otázka európskej príslušnosti. Ehm, ani v ústavných konferenciách sme neboli v stave ehm, v otázke e, obchodu so zbraniami priradiť e, tejto otázke e, európsku dimenziu teda je e, dôležité, aby e, sa tu e, zaviedla istá povinnosť, pokiaľ ide o reglementovanie tejto otázky. Ja si myslím, že to treba prepracovať. Po druhé, zdá sa mi celkom jasné, že v takomto rámci musí byť možné, aby mali aby sme teda mali tak málo kontaktov, že jednotlivé členské štáty mali pocit, že vývoz zbraní do tretích štátov e, e, je na úkor ich bezpečnosti. Či to je dôvodnené alebo nie, to je vedľajšia vec. A preto si myslím, že aj preto by sme mali mať silnejšie európske riešenia. Po tretie, e, som toho názoru, že silnejšia európska spolupráca aj napríklad obranná agentúra, musíme oveľa silnejšie aj z dôvodov priemyslu, obraného priemyslu, aby sme aj pri vývoze, ale aj pri výskume, plánovaní a produkcii a e, oveľa užšie spolupracovali. Vlastný zbrojársky priemysel má čosi dočinenia s nezávislosť, keď musíme všetky zbranie nakupovať v tretich krajinách, tak to znamená, že sme e, nezávislí. To má čo si dočinenia s našou slobodou. A to samozrejme má aj ekonomické hľadiska. Toto musíme hľa, e, hľadieť e, spoločne. A potom, e, pán predseda, myslím, že budeme schopní bez akýkoľvek nerozumení túto otázku riešiť e, tak ako, e, a predísť tomu, ako tomu došlo e, v otázke balských štátov. Ďakujem, pán Brok. Váš príspevok v tejto otázke je veľmi cenný. Nikto samozrejme nie je nenahraditeľný. Pán Van Balen, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcem jasne povedať, že samozrejme mať, mať možnosť e, e, obhajovať e, svoje pozície, ale pozícia skupiny ALDE je taká, že nie, že by tu mali byť stanovené limity, pokiaľ ide o vývoz zbraní do krajín poznačených napätím. A pokiaľ chceme zaviesť skutočne záväzný režim vývozu zbraní, znamenalo by to, že 27 členských štátov by nemalo rovnaké podmienky, pretože by museli navzájom e, bojovať a e, konkurovať si a konzultácia tu nie je celkom realistickým riešením. Preto, e, pokiaľ ide o e, tento záväzný spoločný režim, podporujem to, čo povedal kolega pán Brok k tejto veci. Teraz má slovo e, pán poslanec Tarand, minúta 30. Ďakujem, pán predseda. Táto otázka je dôležitá a ďakujem kolegovi za to, že e, chápu tie obavy, ktoré má moja krajina práve v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o prijatie právne záväzného textu v roku 2008, to bolo dobré riešenie, dobrý krok, ale e, mali by sme dnes pokračovať e, v tomto úsilí aj na globálnej úrovni, pretože EÚ má v tomto smere veľkú zodpovednosť vzhľadom na to, že e, uskutoční jednu tretinu celosvetového obchodu so zbraniami. Rusko je našim strategickým strategickým partnerom, s ktorým spolupracujeme vo vojenských otázkach a preto si kladiem logickú otázku. Prečo náš priateľ potrebuje E, tento náš priateľ potrebuje takýto zbrojný e, systém. E, ide tu o snahu organizácie lepšej správy krajiny v Afganistane? Zrejme nie. Ide o to, aby mohol chrániť ľudské a mešinové právo v Kyrgyzstane? Zrejme nie. A pokiaľ ide o tieto vnútrozemské krajiny. Zrejme táto transakcia by mala zmeniť situáciu na Čiernom mori, ako aj bezpečnostnú situáciu pobaltských krajín, ako aj krajín ležiacich pri eh, Severnom mori, ktorá by sa zhoršila. Súhlasím s tým, že spolupráca so strategickým partnerom je dobrá vec, ale verte mi, že sú tu aj ďalšie oblasti, v ktorých by sme mali spolupracovať s Ruskom a nie, nemali by to byť práve vyspelé zbraňové systémy. Mám na mysli napríklad automobily alebo spoluprácu medzi požiarnickými či hasičskými zbormi, pretože Rusko toto leto zápasilo s obrovskými lesnými požiarmi na ploche rovnajúcej sa ploche Belgicka. A preto si myslím, že toto e, opatrenie by sa malo zrušiť. Ďakujem e, rečníkom, prosím ich, aby sa pridržiavali vymedzeného času. Ďalej má slovo pán, pán Orden, dve minúty. Ďakujem. Moja skupina pripisuje veľký význam právom, právam zvrchovaných štátov rozhodnúť sa, či budú alebo nebudú vyvážať zbranie, samozrejme v súčinnosti či v súlade so spoločnou pozíciou. Uh, uh, Únia môže vyzvať uh, tieto členské štáty vyvážajúce zbranie, aby tak robili s prihľadnutím na zabezpečenie stability, ale ale musíme si uvedomovať, aká citlivá je situácia tak po Balskom, ako aj Čiernomorskom regióne. Pokiaľ ide o Čierne more, pripomíname nedávny konflikt v Gruzinsku a v šiestich eh, primorských krajinách okolo eh, Čierneho mora, z ktorých tri sú členmi EÚ a tri sú eh, členmi NATO, ako aj členmi ako aj krajinami uchádzajúcimi sa o členstvo v NATO. Máme už vytvorené mechanizmy upravujúce vývoz zbraní v rámci EÚ. Je to pracovná skupina Rady pre vývoz zbraní, ktorá zasada v Bruseli približne raz za 6 týždňov. Okrem toho prebiehajú aj diskusie e, expertov na zbrania. Myslím si, že by toto nemalo malo byť predmetom rokovania na štrasburskej plenárke. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Lusing, minúta 30. Ďakujem pekne. V roku 2000 Európska únia Lisabonskou stratégiou položila cieľ do roku 2010 stať sa vedúcou hospodárskou mocnosťou sveta. Táto uh, úloha sa nepodarila splniť, ale uh, pokiaľ ide o zbrojný priemysel, uh, nie. Eh, európske eh, štáty predbehli do roku 2009 eh, Spojené štáty a stali sa tak vodcom, pokiaľ ide o vývoz zbraní. A toto, tento vývoj mi spôsobuje obavy. Nikdy tu neboli právne záväzné kodexy pre vývoz zbraní, ale vlastne akékoľvek kontrolné mechanizmy boli ako si bublinou. Preto je dôležité, aby kódex e, z, roku, z decembra 2008 bol e, e, premenený na záväzný. A potrebujeme záväzné mechanizmy sankcií. Napríklad Nemecko tento kódex správania uznalo ako právne záväzný. Napriek tomu je Nemecko tretím najväčším vývozcom zbraní vo svete a dodáva zbranie aj do takých rizových oblastí, ako je Svetská Arábia alebo Pakistan. Popri tom sú vývozy zbraní e, nie e, jednotné, teda správy pre Európsku radu sa nepodávajú jedným spôsobom a transparentne. Preto všetky relevantné vývozy zbraní sa musia dať aj spätne vysledovať a musia sa posúvať kriticky. A preto snahy e, a žiaľ, teda snahy týmto smerom uberajúce sa sú ťažko rozpoznateľné Potrebujeme systém, ktorý je eticky obhajiteľný. Jedno je však isté. Európska únia je v súčasnosti e, vzdialená akémukoľvek takému systému na míle. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Losing v zmysle postupu modrej karty má teraz pán Van Orden možnosť položiť jednu otázku vám a chcem sa vás pýtať, či ste ochotná odpovedať na túto otázku pána Van Ordena. Dobre, áno, takže dávam slovo pánovi Van Ordenu. E, ja e, mm, si myslím, že pani Lezing e, sa chytila do jednej pásce, a to sa stáva v tomto parlamente veľmi často a nielen tu, ale aj inde v Únii, pretože keď sa hovorí o exporte zbraní z Európskej únie, tak to nie je pravda. Európska únia nič neexportuje. <laughs> Európska únia nemá E, nejaké odvetvie, nejaké podniky, e, ktoré by vyrábali zbrania, až by ich vyvážali. To nie. Mm, toto všetko sa deje v členských štátoch, takže e, nepoužíval by som túto terminológiu, že vývoz zbraní Európskej únie. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pani Lozing, máte slovo, hovorí pán predsedajúci. Rečnička bez mikrofónu. Čo? Mikrofónu. Ich habe gesagt, die Länder der Europäischen Union. Povedala som krajiny Európskej únie. Riprendiamo il dibattito. Dobre, takže budeme pokračovať v diskusii a teraz by som dal slovo pánovi, eh, eh, pánovi Campbell Bannermanovi na jednu minútu. Pán predseda, Záujem Európskej únie o vývoz e, vojenských technológií súvisí s militarizáciou Európskej únie e, alebo Európy ako takej po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Tony Blair povedal len pred desiatimi dňami, e, že by chcel, aby Európa si vytvorila určitý, určitú vojenskú tvár. No a v tomto zmysle treba veľmi podrobne skúmať, odkiaľ zbranie do Európy prúdia a kam sa z Európy vyvážajú Otázka je, či bude, bude alebo nebude naša armáda interoperabilná s americkou armádou. Eh, ak by totiž Británia eh, zmenila svoje technológie tak, aby boli kompatibilné povedzme s nemeckými alebo francúzskými, tak by stratila prístup na eh, napríklad vojenské lode Spojených štátov. Vývoz zbraní predstavuje e, pre britskú ekonomiku 7 miliard EU, 7 e, miliard libier, čo je rovnaká čiastka ako e, to, čo platíme do Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, pán Campbell. Teraz má, nás, teraz má slovo pán Brons na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. E, tu je určitá dilema. Všetky krajiny, ktoré vyrábajú zbranie a exportujú ich, v podstate musia tieto, e, tie, túto dilemu riešiť. Výroba zbraní je, e, je veľmi nákladná z hľadiska fixných nákladov, takže výroba zbraní len pre vlastnú potrebu sa nevypláca. Isté, bolo by najjednoduchšie zastávať politiku vývozu do akékoľvek krajiny s výnimkou tých, u ktorých predpokladáme, predpokladáme, že by nás mohli napadnúť. Týmto by sa maximalizovala výnosnosť e, výroby zbraní a e, to by bola pri najlepšom mierne nemorálna, pri, najhorš- pri najhoršom úplne nemorálna e, vec. E, pri rozhodovaní o tom, ako sa, bude, ako sa budú zbranie vyvážať a kam sa budú vyvážať, zohráva úlohu veľa faktorov. E, máme do krajiny, ako napríklad Irán, ktoré neuznávajú ľudské práva, a e, krajiny, kde povedzme sú potlačení politickí e, odporcovia. E, takýmto krajinám by v podstate mali byť upierané zbranie malé a rôzne špecifické systémy, ale nemali by im upie- byť upierané obranné systémy. Krajiny, ktoré však aktívne bojujú, ale nepotláčajú svojich vlastných občanov, tým by mali byť predávané aj menšie zbranie Spojené štáty sú v tomto zmysle jednou z najagresívnejších krajín v, na svete v globálnom meradle a podľa tohto by e, im mali byť upierané akékoľvek zbranie e, masového ničenia. E, čiže Irán, hoci sa nám nemusí páčiť, ako naklada s ľudskými právami, nie je krajinou, ktorá by napadala svojich susedov. Nebol agresorom ani v iracko-iránskom konflikte zatiaľ čo e, môže byť ohrozený možno agresiou zo strany Izraelu alebo Spojených štátov. Čiže e, ja by som asi technológiu e, Iránu nepredával takú, aby mohol napadnúť, ale obrana technológia v tom nevidím problém. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Tenok, pretože položil, chce položiť otázku pánovi Bronsovi. Takže pán Bronz, ste ochotní mm, odpovedať na túto otázku v rámci postupu modrej karty? Ak áno, tak pán Tarok má slovo. Pán predseda, ja e, za normálnych okolností nezasahujem do takejto diskusie, zvlášť keď e, prehovorí nejaký britský e, poslanec, ale štáty, ktoré zatvárajú ľudí za, svoje, za, za ich politické názory, no ja môžem kritizovať Európsku úniu, ale neviem o tom, že by niektorý európsky členský štát zatváral svojich občanov za politické názory, pretože Eh, ak, ak, ak by to tak bolo, ako by mohli byť ľudia ako vy, pán Brons, v tejto snemovni? To, to je úplne nezmysel. Dobre, viete, viete povedať, ktoré krajiny zatvárajú tieto, eh, týchto svojich občanov za politické názory? Prebieha diskusia mimo mikrofónu. Vážený pán Brons, prerušuje pán predsedajúci. Pán Brons, mohli by ste prosím odpovedať na túto otázku? Ja som povedal, e, že Maďarsko a za predchádzajúceho režimu e, uväznilo niekoľko ľudí len za politický odpor a v Európskej únii je mnoho krajín, kde e, sú, povedzme, ľudia zatváraní za odchylné vedecké názory, akademické názory, ale bez ohľadu na to, ako, aké zlé a nesprávne ich akademické názory sú, neodôvodňuje to, to ich uväzňovanie alebo akékoľvek násilie. Skvelé, hovorí pán predsedajúci. Takže teraz by sme dali slovo ďalšiemu ďalším rečníkom. Mm, začneme pánom Michelom Galerom na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne. Nechcem tak poctiť svojich prečníkov, že tým, že nadviažem na nich, ale niečo podali plávne, totiž, že e, menší e, zbrojárske priemysel je veľmi nákladný. A to je pravda. Ale môj záver z toho je, že v Európskej únii Eh, agentúrou pre obranu a spoločnými eh, obstarávacími programy môžeme cenovo výhodne zaobstarať a vyprodukovať potrebné obranné prostriedky. Chcem sa poďakovať Rade za eh, to vysvetlenie a E, skutočne potrebujeme tie najmodernejšie právne záväzné kritériá a je dobré, že také máme, e, pokiaľ ide o vývoz zbrania. Na to môžeme byť hrdí. Ale mám ešte jednu otázku na radu. Hovorili ste o tom, v ktorých prípadoch sa odohrávajú konzultácie a to sa deje len vtedy, keď sú odmietnuté identické žiadosti a niekto iný má zámer e, povoliť e, žiadosť o vývoz. Je táto diskusia vždy len e, v tejto pracovnej skupine rady, alebo, a to je vlastne druhá otázka, deje sa to už aj na politickej úrovni, teda v Rade ministrov? Takže to je moja otázka, o ktorú mám záujem. Mám samozrejme ešte čo povedať, ale žiaľ, čas uplynul.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 v rámci tej otázky, ktorá, ktorú položila politická skupina EPPD, e že je tam čosi skryté medzi riadkami a ja si myslím, že tú otázku bolo možné položiť aj jasnejšie. Isté e, existujú problémy napríklad v krajinách východnej a strednej Európy. Tam tá, tá situácia ohľadom obranej, obranných technológií je možno citlivejšia než inde v Európskej únii. V decembri 2008 sa Ehm, vypracovalo spoločné vyhlásenie Rady eh, a komisie k eh, exportu zbraní a eh, odtedy v podstate sa nešlo nad rámec tých limitov, ktoré boli stanovené v tomto spoločnom vyhlásení. Ale nemali by sme sa snažiť tieto limity, tieto reštrikcie nejako posúvať. Mali by sme spolupracovať so susednými krajinami, ale nielen v, e, nielen v oblasti vývozu zbraní. Treba skrátka zabezpečiť, aby v rámci Európskej únie panovala väčšia dôvera a e, mali by sme odbúrať tú, tú nedôveru, ktorá momentálne iste jestvuje, pretože máme pocit, že e, tie staršie členské štáty nevždy dôverujú mladším členským štátom. Čiže dialog by mal byť otvorený, Mali by sme sa podľa možnosti vyhnúť vzájomnému obviňovaniu e, a mali by sme sa pokúsiť vyhnúť takýmto, takýmto mocenským hrám, ktoré zbytočne podkopávajú Európsku úniu. Dialóg skrátko by mal byť konštruktívny, pretože len tak sa nám podarí e, posunúť vpred. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Čarnecký na minútu 30. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni. Padajú tu veľmi pekné slova a hovorí sa tu o dôvere, spolupráci a tak ďalej. Ale v reále, keď e, sa budeme baviť o, e, o vývoze zbraní, o, tom, o, o tej realite, o vývoze zbraní z Európskej únie, tak jednoducho e, <laughs> fakty sú následovné. E, najväčšie štáty v EÚ si robia, čo sa im zachce a neohľadajú sa e, veľmi na nejaké pravidlá. V uplynulých dňoch e, sme videli opätovne, že takéto niečo sa e, deje. Kedy tie lode vlastne boli predané Francúzskom do Ruska? Takéto niečo sa deje. Um, sa deje z časti aj preto, lebo Rusko zaviedlo nové postupy obstarávania, ale e, transakcia bola ukončená a ruský admirál vyhlásil, že ak Rusko takéto lode e, mal, ak by Rusko malo takéto zbranie, takéto lode počas, e, počas vojny s, Gruzínskom, tak by tá vojna netrvala 4 dní, ale len 4 hodiny. Čiže otázka je, či um, členské štáty by mali predávať takéto vojnové lode alebo zbrania alebo čokoľvek, čokoľvek iné štátom, ktoré ich nepoužívajú tieto zbranie na svoju vlastnú obranu, ale na výpady. Gruzinsko hm, takéto zbranie si nemôže dovoliť, e, nemá k ním prístup a e, sú mu upierané. Takže tu e, máme akési, akési dvojité štandardy a to sa mi nepáči. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Teraz e, pán Chuntis. Mm-hmm. Pán predseda, mm, ja vám ďakujem. Ja som si prečítal spoločné stanovisko a e, venoval som pozornosť aj návrhu kritérií, ktoré by mali členské štáty uplatňovať pri vývoze zbraní a napadá ma Izrael. Ak, my, ak Izrael alebo ak nejaká krajina nedodržiava e, medzinárodné pravidlá, e, ak napáda susedné štáty, obmedzuje ich napríklad v prípade Izraelu by išlo o Palestínu, tak jednoducho treba e, trvať na sankciách voči Izraelu. Kritéria sa jednoducho neplňa. Treba e, zaviesť aj tú sankciu, že sa do Izraelu ne, Izraela nebudú vyvážať zbrania. Jednoducho my, e, povedzme, z hľadiska politickej solidarity v Európe hľadíme smerom gréckým. Hej, a ak nejaká krajina chce vyvážať zbranie, tak treba skúmať aj ekonomické možnosti. V, Grécku napríklad je situácia pomerne zlá. E, vo Francúzsku, v Nemecku možno tie, tá situácia nie je až taká, až taká náročná, ale v Grécku ten tlak je skutočne veľký. E, na štátny rozpočet jednoducho e, povedzme, nie je dosť peňazí na to, aby sa platili dôchodky a táto krajina je pritom nútená kupovať zbranie od Nemecka a Francúzska, čo sú krajiny pomerne bohaté a nemajú nejaký zásadný problém.

Ďakujem, pán predseda. Ja e, by som sa chcel vyjadriť k trom bodom. Poprvé e, ide o otázku predaja systému Mistral francúzskom. Tento systém to je v podstate vojnové pravidlo, ktoré by bolo predané bez výzbroje. A preto toto je e, dôvod nášho rokovania s Ruskom, preto mi dovolte, aby som veci uviedol na pravú mieru. Viem, že v mnohých krajinách to vyvolalo mnohé veľké emócie, neoprávnene. Po druhé, pán minister, e, pripomenuli ste to vy sám. V rámci EÚ, pokiaľ ide o vývoz zbraní, platí e, kódex správania sa prijatý v roku 2008, ktorý je najprísnejší na celom svete svete. Okrem tohto kódexu správania máme aj skupinu, ktorá e, sa pravidelne stretáva s cieľom hovoriť nielen o uplatňovaní tohto kódexu správania sa, ale aj o posudzovaní národných politik v oblasti vývozu zbraní. A zrejme toto je to fórum, na ktorej by sa malo hovoriť o otázke vývozu Mistral. Pokiaľ ide o vývoz zbrane, zbraní a pokiaľ chceme mať spoločnú e, bezpečnostnú politiku, musíme mať na mysli všetky zbrojné systémy. A nepatrí sem len vývoz, ale patrí sem celý e, e, systém výroby zbraní, technológií, zamestnanosti a vôbec kapacít v eh, oblasti, vo, vo vojenskej oblasti. Ďakujem, eh, pán Tálen. Eh, hodinu, minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Moderné francúzske pravidlá a ich vývoj do Ruska to má európsku a politickú dimenziu. A môže to spôsobiť obavy e, od e, členských štátov v Baltskej oblasti, aj tie, ktoré sú v východnej Európe, ale aj ktoré sú východne, členmi východného partnerstva, teda Gruzínsko, Azerbajčan. E, Francúzsko vieme, že v intervenovalo vo vojne e, medzi Ruskom a Gruzinskom a Rusko potom podujalo niektoré kroky. My sme vyslali tiež našich pozorovateľov do východného Osecka a do Abcházska. A vieme, že spoločné stanovisko Rady z roku 2008 hovorí, že príjimatelia musia konať v súlade s medzinárodnými záväzkami, rešpektovať ľudské práva a zachovávať e, regionálny mier a stabilitu. Robí to Rusko a napokon Francúzsko a prezident Sarkozy môžu e, pokiaľ ide o tento vývoz e, mistra systému za 230 eur môžu dostať niečo naspäť z Ruska. Teraz má slovo pán Tanov na pol minúty. Priemysel konečných zbraní je veľmi dôležitou súčasťou priemyslu v mnohých členských štátov vrátane Spojeného kráľovstva. V nestabilnom a nebezpečnom svete e, členské štáty potrebujú mať možnosť brániť sa a to e, robia a bránia svojich e, spojencov v celom svete, ale EÚ urobila veľmi veľké úsilie, aby obmedzilo E, výrobu niektorých zbraní a dokonca zakázať vývoz niektorých zbraní e, na, do krajín s represívnym režimom. E, napríklad ide o pechotné míny alebo o kazetovú minu, muníciu a ešte tu budú ďalšie kroky na zrušenie týchto zbraní. A viem, že ešte ďalších členských štátov to musí ratifikovať. E, je teda potrebné monitorovať e, výrobu zbraní a zničiť e, zásoby zbrania a zbrania. To musíme vystupňovať. Musíme byť bdeli, aby sa zbranie dostali do rúk teroristov a aby sme veľmi sledovali tieto režimy. Napokon Európska únia musí trvať na svojom zákaze pri vývozu zbraní do Číny. Dva dôvody pretože tento režim nezachová ľudské práva a po druhé musíme vyjadriť svoju podporu nášmu demokratickému spojencovi eh, Tajvan, eh, ktorý je na muške Číny. Ďakujem, pán Tanok. Slovo má pani Vajder. Eh, tieto Vojenská e, technológia e, nie je e, samoučelná, ale jej účelom je zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti krajiny. Ale pokiaľ ide o tretie krajiny, Transakcie s krajinami, ktoré predstavujú e, neistotu, by mohli ohroziť Európsku úniu a jej krajiny. Toto je otázka, ktorá spadá pod európsku bezpečnostnú a obrannú politiku. Ako e, najlepšie riešiť túto otázku. E, zatiaľ, čo členské štáty predávajú zbranie, robia tak e, e, samostatne. Napríklad Francúzsko predáva systém Mistral Rusku, ktoré nie je súčasťou Európskej bezpečnostnej aliancie žiadna európska stratégia nebude korunovaná úspechom, pokiaľ bude porušovať takéto zásady. Zásady solidarity a rešpektovania vzájomných pozícií pri príjmaní rozhodnutí. E, to všetko sa odráža v spoločnej pozícii Európskej únie týkajúcej sa vývozu zbraní. Európska krátkodobá politika sa nesmie uskutočňovať na úkor budúcnosti. Pokiaľ ide o tieto otázky, mali by ich riešiť spoločne všetky členské štáty. Zároveň je potrebné zabezpečiť príslušný a záväzný právny mechanizmus, ako aj analýzu všetkých dôsledkov. Teraz má slovo pani Janaku, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Táto otázka smerovaná rade je veľmi dôležitou príležitosťou, aby sme sa venovali ešte ďalšej inej dôležitej otázke, ktorú mnohí otvorili v, rámi, v rámci Európskeho konventu, ale aj v rámci konferencie vlád. Ide totiž o bezpečnosť a obranu Európy a s ohľadom na výrobu zbraní, teda spoločná správa e, zbrojných e, produktov. Musíme sledovať to, aby a uvedomiť si, že v Spojených štátoch je vlastne len jednotná produkcia zbrania, ale v Európe je mnoho e, tvárna táto produkcia. E, ale naše záväzky z roku 2008 to musíme e, rešpektovať a žiaľ neexistuje skutočná kontrola. E, tu sa, to sa týka nielen Francúzska, to sa týka viacerých krajín. E, neexistuje skutočná kontrola. Nevieme, či krajiny, ktoré vyvážajú, či tie produkty nejdú do ďalších krajín E, či tu nedochádza k vývozu e, produktov, ktoré e, by sa inak nesmeli vyvážať. Teda v spoločnej bezpečnostnej politike je istá medzera a musíme dosiahnuť to, aby sme presadili spoločné štandardy a musíme stanoviť obmedzenia. Vtedy to bude znamenať úspešný krok. Ale e, účinná kontrola vývozu je možná len vtedy, ak budeme mať spoločnú obranú organizáciu a vytvoríme organizáciu, ktorá sa bude venovať e, zbrojárskému priemyslu. A to ako pri výrobe, ale aj pri e, vývoze zbraní. Ďakujem. A teraz má slovo pani, pani Svensson. Pán Svensson. Ďakujem, e, pán predseda. Keď komisia hovorila, tak povedala, že EÚ e sa musí zavať za spoločnú bezpečnostnú politiku. A pán minister hovoril tiež o spoločnej obrane. Ale táto politika nebude koherentná podľa mňa, ak sa nebudeme venovať aj otázke zbrojárskeho priemyslu a vývozu zbraní e, je samozrejme, že tu musí účinkovať princíp, princíp solidarity a e, e, európske štáty musia viesť vzájomné konzultácie e, vo vzťahu ku všetkým otázkam bezpečnostnej politiky. Ja si nemyslím, že to môže byť ešte jasnejšie povedané. Spoločné stanovisko z roku 2008 bolo stanovené, ale kde to skončilo? či, to, či sa to snáď do Francúzska nedostalo? Pozrite, členské štáty EÚ, e, Lotyšsko, Estonsko, e, o, pre, podľa nich to bude mať veľmi veľký vplyv na bezpečnosť týchto e, krajín e, vývoz e, systému Mistral. Ak by e, Rusko malo takúto loď e, v, čase konfliktu s e, konfliktu s Gruzinskom, tak by ten konflikt bol oveľa rýchlejšie ukončený. Ale vieme, že veľké krajiny by chceli mať e, možnosť vyvážať jadrové zbrania, ale to je nepriateľné. E, nemalo by byť teda úlohou e, také krajiny ako je e, e, Belgicko hovoriť o spoločných podmienkach pre vývoz zbraní. Ďakujem pán Svensson a pán Kelan. Ďakujem pani predsednička. Ja si myslím, že toto je vlastne diskusia o bilateralizme versus multilateralizmus Viaceré členské štáty majú obavy z e, vývozu e, zbrojárskych technológií do tretich krajín. Len pred rokom e, Rusko malo vojenské manévre v severovýchodnej časti Európy a tam sa zameriavali na pobaltské štáty. A my vieme, že veliteľ ruského náborníctva ako povedal, keby sme v auguste 2008 mali k dispozícii Mistral, tak by sme mohli ukončiť našu operáciu za 3 hodiny, bez toho, že by sme premárnili 3 dní. Som rád, že e, e, pán Častel e, to jasne povedal. On má pozitívnu reakciu, pokiaľ ide o naše obavy. A ďalší kolega e, povedal, že sa nebude predávať e, vojenská technológia, ale Rusko trvá na tom a chce e, kupovať práve vojenskú technológiu. A je tu ešte stále jedna otázka, ktorú treba zodpovedať. Prečo neprebiehajú konzultácie a normálne debaty v rade, keď jeden členský štát chce predávať vojenskú technológiu tretiemu štátu? Preto upriamujeme pozornosť na to, aby sme rutinne diskutovali o vývozoch e, zbraní v Európskej rade. Ďakujem. Slovo má pán poslanec Listek, minúta 30. Veľmi pekne ďakujem, vážení kolegovia, vážený pán predseda. Výroba a export zbraní a vojenských technológií e, to boli veci, ktoré vždy e, prebiehali a zrejme aj budú a vždy boli predmetom mnohých diskusí. Nikdy to nebude jednoduchá téma, bude to kontroverzná téma, ktorá bude sprevádzana vzájomnými obvineniami e, týkajúcimi sa možnej destabilizácie niektorých regiónov. Kontrola vývozu zbraní sa takisto veľmi ťažko realizuje. Na druhej strane, e, obranný priemysel mnohých členských štátov je e, veľmi dôležitým sektorom ich ekonomiky. Platí to pre Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, e, Polsko, Česká republika, ktoré vyvážajú svoje zbranie a to isté platí aj pre ďalšie krajiny, ako je Rusko a Spojené štáty. Sme teda v situácii, v ktorej výroba a vývoz zbraní by mala byť predmetom komunitárnej politiky. Pochopiteľne dnes majú členské štáty k dispozícii v tomto smere veľký manévrovací priestor, ale napriek tomu je potrebné, aby koordinovali svoje aktivity v súvislosti a v súlade s e, kódexom správania sa z roku 2008. Pokiaľ ide o E, francúzsky úmysel predať Mistral Rusku. Vyvolalo to obavy Polska ako aj pobalských krajín, pretože tieto lode by mali byť zakotvené v Balskom more, mori. Ďakujem. Teraz pristúpime k procedúre Catch the Eye a slovo dostáva Lip Andriu. Ďakujem. Ehm, táto e, otázka sa e, objavila viackrát na rokovaniach e, zahraničného výboru a pokiaľ ide odpoveď na túto otázku, nie vždy bola uspokojivá. A pokiaľ ide o dôsledky tohto kroku je potrebné, aby sa táto otázka uspokojivým spôsobom vyriešila. Tá otázka e, stojí tak, akým spôsobom by sa mali e, tieto plavidla e, predávať a akým spôsobom ich budú využívať ruské ozbrojené sily, pretože nejde o Eh, obchodné pravidlá. my eh, máme eh, kódex od, z roku 2008, ale život niekedy prináša situácie, ktoré tento nepokrýva. A preto keď hovoríme o niektorých e, konfliktoch, napríklad v Gruzinsku, vidíme, že rozhodnutia v tomto rámci majú svoje veľké dôsledky. Ďakujem, hovorí pán predseda, ďakujem za to, že ste rešpektovali čas. Ďalej má slovo pán Nikolas. Ďakujem. Pán predseda, skutočne Európska únia e, vedie E, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a z tohto dôvodu je potrebné, aby existoval protokol týkajúci sa správania e, zbrojného priemyslu vo vzťahu k tretím krajinám. Ja si kladiem otázku a chcel by som túto otázku otvoriť práve na tomto fóre. Akým spôsobom možno odôvodniť skutočnosť, že zbrojný priemysel priemysel, predovšetkým britský zbrojný priemysel, môže uvaliť embargo na Cyperskú republiku a na cyperské ozbrojené sily, hoci Cyprus je členom EÚ. A ako môže mať Turecko právo modernizovať a zabezpečovať tranzit vojenských technológií na okupovanom území Cyperskej republiky. Ďakujem. Teraz e, si vypočujeme kolegyňu Romevu, kolegu Romeva Pán predseda, ja som mal príležitosť v tomto parlamente počas viacerých rokov o týchto veciach e, Eh, rokovať a táto, eh, táto snemovňa od 98. v podstate jednomyselne podporovala eh, vytvorenie takéhoto kodexu a, a toto sa v podstate opakovalo aj v roku 2008, ale teraz by sme potrebovali vykonať krok. Nebude to posledný krok, ale veľmi dôležitý krok. Ja by som tiež chcel pripomenúť, že všetky európske krajiny podporujú Organizáciu spojených národov v jej, v jej, eh, v jej vyhláseniach a rezolúciách. Ehm, export zbraní totiž nie je takým istým obchodom ako povedzme export chladničiek. Zbranie likvidujú, eh, rozkladajú spoločnosti a Európska únia k tomu týmto exportom hm, prispieva. Čiže keď budeme exportovať do Izraela, do Kolumbie, do Afganistanu, tak eh, v tomto zmysle jednoducho máme určitú zodpovednosť a musíme konať. Ja, by som, ja si myslím, že je potrebné pripomenúť to, že na jednej strane máme vnútorný trh, ale na druhej strane sú tu otázky bezpečnosti a tretím veľmi dôležitým aspektom je práve táto medzinárodná zodpovednosť. Grazie, kolega. La Ďakujem. Slovo má uh, kolegyňa Andrikine. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. S Lisabonskou zmluvou sme ďalej posilnili koordináciu politik v mnohých oblastiach vrátane bezpečnostnej obradnej politiky. Zmluva obsahuje aj doložku o vzájomnej pomoci v prípade vojenského zásahu proti niektorej krajine. Pokiaľ ide o úmysel Francúzska predať um, vojnové lode Mistral Rusku, tento úmysel je veľmi znepokojujúci, pretože ide o ofenzívne a nie defenzívne zariadenia. A tu musíme znova odkazovať na ustanovenie o solidarite e, v Lisabonskej zmluve a preto nesmieme vystaviť ohrozeniu naše e, bratské členské štáty. Preto je potrebné, aby sa v EÚ rozvinula diskusia o prijatí spoločnej definície a spoločného prístupu k predaju zbraní do niektorých regiónov. Ďakujem. Teraz má slovo e, pán poslanec Zemke. E, veľmi pekne ďakujem. Pokiaľ ide o skutočnosť, že vývoz zbraní je vždy prepojený s bezpečnostnou politikou EÚ, by som chcel povedať, že toto nie je oblasť, ktorá by bola izolovaná. Každá transakcia totiž má okrem finančných e, aspektov aj vojenské aspekty a je vždy prepojená s politikou. Z tohto dôvodu by som e, chcel dôrazne podporiť všetkých tých, ktorí e, žiadajú, aby v oblasti vývozu zbraní Európska únia únia zaujala jednotný prístup. Uvediem príklad. E, my sme už vyjadrili naše pochybnosti o vhodnosti prejavu, e, predaja e, plavidiel Mistral Rusku, ale

Dobre, teraz dostane slovo e, Ďakujem, pán predseda. Táto diskusia bola veľmi zaujímavá a ja by som sa e, tu chcel zamerať na niektoré e, spresnenia. Pokiaľ ide o zodpovednosť, článok 4 odsek 2 spoločnej pozície hovorí o možnosti schváliť alebo zamietnúť transfer vojenského zariadenia Túto zodpovednosť majú predovšetkým členské štáty na národnej úrovni, čo samozrejme neznamená, že by nemala zodpovednosť aj Európska únia. E, ide tu o potrebu účinnej výmeny informácií medzi členskými štátmi. Ďalej by som sa chcel vyjadriť k otázke transparentnosti. Spoločná pozícia predpokladá, že členské štáty každoročne vypracujú správu o svojom svojom zbrojnom priemysle, ktorú predložia Európskej únii a kde uvedú aj finančnú hodnotu jednotlivých e, vojenských zariadení, ako aj počet e, povolení či počet e, zamietnutí vývozu v danom členskom štáte. Okrem týchto správ sa v spoločnej pozícii predpokladá, že členské štáty vypracujú svoje národné správy týkajúce sa e, konkrétne vývozu vojenskej technológie a zbraní tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni. Je potrebné, aby e, tu Európska únia išla príkladom. Tu by som chcel povedať, že spoločná pozícia e, ako ste to napokon viacerí zdôraznili, je e, E, e, nadvezuje na kódex správania sa. E, je jasné, že spoločná pozícia uvádza niektoré nové ustanovenia a je aj predmetom revízií, ale napriek tomu, ak som vám dobre rozumel, ide vám o to, aby bol vypracovaný záväznejší systém sankcií. Ja by som tu chcel e, povedať e, jednu vec. Podľa mňa spoločná pozícia bola skutočne e, viackrát prediskutovaná na politickej úrovni v príslušných kruhoch, predovšetkým v súvislosti s embargom vývozu zbraní do Číny. Ďakujem. Grazie. Grazie Ďakujem všetkým za diskusiu k tejto téme. E, teraz rozprávu končím a prechádzame k ďalšiemu bodu nášho dnešného programu. Pardon, máme tu ešte otázku, nech sa páči. Myslím, ja nemám tu ten článok e, na riade, teda neviem presne, o ktorý